are you ready? ho l'onore di annunciare che la conferenza dei presidenti. Mám tu čest oznámiť vám, že konferencia predsedov politických skupín práve rozhodla eh, prisúdiť Sacharovovú cenu na rok 2017 za slobodu myslenia